prípadov, nedávnych prípadov prenasledovania. Kolega Bielan ako autor e, má slovo ako prvý. Nech sa páči na dve minúty. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący. Niedawne przypadki skazywania na... Ďakujem. O, nedávne prípady trestu smrti kresťanov, obvinenia tiež v proti e, islam, za bohorúhanie sa voči islamu a tak ďalej. To všetko je veľmi e, pritiahnuté za, za vlasy. Údajne sú tu e, obvinenia z posielania poburujúcich SMS-iek. Je tu prípad jedného z aktiv- kresťanských aktivistov. Sú to prípady naozaj útokov voči kresťanom, podpalovanie domov, kostolov a bohužiaľ úrady často e, zasahujú. Je to naozaj znepokojujúce, že v súčasnom multikultúrnom svete dochádza k takýmto prípadom. Musíme, musíme naozaj so smutkom skonštatovať, že je to práve v islamských krajinách e, e, Open Doors, organizácia, ktorá sa zaoberá e, indexom prenasledovania vo svete, zistila, že v poslednom roku došlo k obrovskému nárastu týchto útokov proti kresťanom a že Pakistan sa dostáva na 8. miesto, 8. pozíciu v tomto ohľade. V Pešavare napríklad došlo e, k veľkému útoku e, na kostol. 89 osôb prišlo o život. Preto by som sa rád obrátil na miestne úrady, aby zabránili týmto hrozným činom, aby bránili e, voči týmto obvineniam, aby všetci občania mali rovnaké práva, pretože takéto sankcie tohoto typu naozaj nie je to v súlade s ľudskými právami, je to v rozpore so zásadami spravodlivej spoločnosti. Ďakujeme pánu Bielanovi a teraz nasleduje na minútu kolega Repo. Ďakujem, pán predsedajúci. Už asi 30 rokov v Pakistáne máme zákon o bohorúhačstve. Viacero rozsudkov minulé mesiace v tejto súvislosti bolo politicky motivovaných. Ide často o regionálne konflikty a predovšetkým e, náboženské menšiny sú tu diskriminované. Medzi iným OSN žiadalo, aby tieto zákony boli e, zrušené. Sloboda prejavu to je základné právo e, ľudí. Len za osobitných situácií môže dojsť k obmedzeniam pri, tu a, ide o to, že štát nesmie rozhodovať, ako majú ľudia myslieť. A štát by nemal sa nechať e, riadiť extremistickými názormi. Veci sa často dostávajú globálne relevantnými. Ľudia musia mať e, právo na rozlišovať medzi zdrojmi informácií, môžu, majú právo na vlastnú tvorbu vlastných názorov. Predsa je potrebný pluralizmus. Ďakujeme kolegu Repovi. Teraz pani kolegyňa Korhola. Ďakujem dlhodobo sa zaoberám v oblasti ľudských práv. Často eh, hovoríme o zasahovaní do trestnoprávnej oblasti. Je to akási e, čierna diera v oblasti ľudských práv. Naše, naša, naše uznesenie je príkladom e, situácie, kedy chceme zasiahnuť, keď je tu obviňovanie z bohorúhačstva, prípady, o ktorých hovoríme, a znamenajú respektíve ja, som sa e, v Pakistane stretla s viacerými e, bojovníkmi za ľudské práva. E, hovorili o iných motiváciách, než len o bohorúhačstve, obchodné záujmy či závisť. Tí, ktorí chceli zmeniť tento zákon a ktorí chceli zmierniť jeho široký, veľmi neriadený výklad, už e, takí boli napríklad e, zavraždení. Ďakujeme. Teraz kolegyňa Šáke. Yes. <laughs> You, Ďakujem, pán komisár, kolegovia. Zákony o bohorúvačstve naozaj e, nás e, naplňajú obavami. Je to v rozpore s právami menšín a ľudskými právami, výklad týchto zákonov e, a vysoké rozsudky s ním spojené spránia e, prejavu, prejavu, slobodnému prejavu názorov. Sú tu mechanizmy medzinárodné, ktorých odsudzujú. E, v roku 2013 boli stovky rozsudkov a takýchto a v tejto súvislosti e, Pakistán e, je predmetom implementácie dohovoru o ľudských právach a vyzývame preto pakistanskú vládu, aby to meratórium e, na trest smrti, ktoré je vlastne de facto, aby sa stalo skutočným, skutočným zákazom a trestu smrti. Vyzývame Pakistán, aby sa zastavila, zastavila cenzúra hlavne internetu a aby e, sa urobila správna legislatíva pre oblasť mimovládnu. Ďakujem pekne, kolegyňa Scháke. A na, nasleduje kolegyňa Souza. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vojna desiatky rokov násilia v tejto oblasti e, spôsobili obrovskú nestabilitu prenasledovanie rôznych náboženských menšín je veľmi časté. Nie sú to len kresťania, tak ako povedali niektorí, sú prenasledovaní aj iní e, fundamentalisti a ďalší um, um, sú násilní, dochádza k únosom, k vraždám, k prenasledovaniu Stalo sa to aj odborárom a veľmi často sú obeťami ženy. Náboženstvo sa veľmi často využilo ako argument či zámienka. Mnohé NGOčky si myslia, že 8 tisíc ľudí je odsúdených na smrť v tejto krajine, takže konečne treba dosiahnuť rešpekt práv menšín. Je potrebné vyvíjať tlak na pakistanskú vládu, aby prijala opatrenia, ktoré zabezpečia slobodu vierovýznania, slobodu prejavu a aby prestali s cenzúrou internetu. Aj my sme občania a občianky, ktorí veríme v sílu e, tých, ktorí sú e, v tejto krajine, ktorí bojujú za tieto práva a dúfame, že ich situácia sa zmení k lepšiemu. Ďakujem pekne kolegyňa Sousa a nasleduje kolegyňa Kronberg. Ďakujem pekne. Ďalšie násilnosti pokračujú v, eh, v Pakistane voči všetkým náboženským spoločenstvom, ako aj voči všetkým eh, kým menšinovým skupinám. Pakistanská vláda musí zasiahnuť, aby ochránila obete. A treba podporiť všetkých Pakistáncov, aby zaistili toleranciu, vzájomné pochopenie. Vyzývame pakistánske orgány, aby postihovali e, tých zodpovedných. Vládna by mala zastaviť cenzúru internetu a revidovať návrh zákona proti terorizmu, ako aj legislatívy pre mimovládne organizácie. Ďakujem pekne, kolegyňa Kronberg. A nasledujú ďalší rečníci, kolega posled na jednu minútu, vážený pán predseda. E, Pakistan má za sebou hm, ťažkú históriu a jeho meno je len postupnosť písme, ktorá je umelo vytvorená a, a je to umelo vytvorený štáta, ktoré sú, ktoré sú mnohé menšiny, no už boli presťahované celé národy, na novo spojené, no a dodnes to má obrovské dopady, ale tiež aj napriek tomu nemôžeme sa uspokojiť s tým, že sa bude postupovať násilne nielen medzi hinduistami a moslimami a nielen medzi rôznymi eh, vyznaniami islamu, ale aj eh, voči kresťanom. No a kolegyne, kolegovia, ja to poviem úplne jasne, samozrejme, že my sme za náboženskú slobodu všetkých, ale kto, ak nie my, Európania, by sme mali byť prirodzenou ochrannou silou kresťanov. To je naša centrálna úloha. No a to musíme ukázať aj voči nášmu partnerovi Pakistanu. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Poselt. A nasleduje kolega Messerschmidt na jednu minútu. Ďakujem pekne. To, čo sa deje v Pakistane, je dôležité sledovať a je znepokojivé, keď vidíme, ako dochádza k neustalmu porušovaniu ľudských práv, ale nie je to žiadna novinka. Otázka je, čo môžeme urobiť my v Európskom parlamente. Myslím, že by mala konať Rada ministrov. My sme e, poslanci volení ľudom a nie sme schopní riadiť e, rizika, ku ktorým môže dojsť. Vidíme, čo sa deje v Ukrajine či inde. V prípade Pakistanu musíme žiadať naše národné vlády, aby zareagovali a aby vyzvali Pakistan, pretože e, komisár tiež nemôže toho veľmi urobiť. Ja si myslím, že je toto na pleciach zvolenej vlády, aby prebrala zodpovednosť. Malo by to byť 28 členských štátov, ktoré mali diskutovať, a nie prázdna sála. Ďakujem pekne a slovo dostáva kolega Kelly. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Súhlasím s kolegami, čo sa týka odsúdenia toho rúhania, postihovania rúhania v Pakistane. No a to už bolo pred založením štátu, no ale v roku 1980 tieto boli posilnené, keď trest smrti bol zavedený za rúhanie a bohorúhačstvo. V roku 2013 keď ľudia boli odsúdení a momentálne 17 čaká na e, výkon rozsudku smrti a mnohí ďalší, ktorí boli odsudení na doživote. A my musíme urobiť maximum, aby sme ukončili túto situáciu. A hlavne čo sa týka zavedenia nového myslenia v Pakistane. Vážený pán kolega Kelly, akceptujete modrú kartu od kolegu Poselta? Pán kolega, nech sa páči. Ja som chcel položiť otázku pánu Mesešmitovi. Tak vynimočne to dovolím, pán kolega Mesešmit. Súhlasíte? No dobré, pán predseda. Ja by som sa chcel kolegu Mesešmita spýtať, prečo túto dôležitú tému používa, aby to, čo má EU, komisia, ktorú zvolil Európsky parlament, za rovnako dobrú prácu ako e, národné vlády, má len väčšiu váhu, pretože zastupuje celú EÚ a nie len jeden štát. Ďakujem pekne. Možnárodné vlády sa nedajú porovnať s tým, čo urobila Katie Ashton. Na ostatných 5 rokov je to urážka národných vlád. Všetky strany sa shodnú na tom, že ESVČ, že z krátkej doby nefunguje. Národné vlády neustále No a skutočne podvodov a to treba kritizovať a treba mať možnosť vyjadriť kritiku. Ďakujem pekne. Teraz pristupujeme k spontánnej časti rozpravy. Viac ľudí požiadalo slova, ako môžeme e, dovoliť a preto zohľadním to, kto dnes povede bude ešte na, vystupovať. A ako prvá dostanem slovo kolegyňa Jegle. Ďakujem pekne predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Aktuálne udalosti v v Pakistane sú rôzne ochrana menšín, hlavne náboženských menšín. Je jedna z najdôležitejších, najdôležitejších eh, línií našej politiky. Kresťania na celom svete sú obeťami diskriminácie, útokov a hrozieb. No a Európska únia musí rozhodne vystúpiť a odmietnúť akúkoľvek formu extrémizmu, hlavne taká dôležitá krajina ako Pakistan, eh, ktorá sa označuje za vplyvnú regionálnu moc musí byť vzorom právnom štáte. No a aj zohľad na situáciu v Afganistane má Pakistan veľký dôležitú úlohu, len keď sa spoločne bude bojovať proti radikalizmu a keď sa posilní pluralizmu a občianske slobody, tak Pakistan sa stabilizuje. No a z spokojného Pakistanu bude profitovať dlhodobo celý región. Veľký región Strednej Ázie musí byť príkladom a musí byť našim cieľom. Ďakujem pekne vám, predseda. A to bolo môj posledný prejav po 15 rokoch v Európskom parlamente a ďakujem všetkým za dobrú spoluprácu. A bojujte aj naďalej za ľudské práva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Jegle. A ja vám želám všetko dobré v mene Európskeho parlamentu. Teraz kolegyňa Gurmaj. Recent... Ďakujem pekne, nedávne prípravy, prípady uh, odsudzovania a persekúcií v Pakistane sú veľmi znepokojujúce napriek opatrenia pakistanskej vlády v roku 2008. Každodenná situácia uh, menšín je veľmi zlá. Prípady uvedené v uznesení preukazujú závažné porušenia slobody myslenia, vierovýznania a situácia žien a dievčat je tiež nepriateľná. No a preto súhlasím s obsahom tohto uznesenia. Pakistánska vláda musí zvýšiť svoje snahy, a vyčerila výzvam. Hlavne treba politickú vôľu, zaistiť dodržiavanie legislatívy a zabraňovať trestnej činnosti, ale tiež persekúcii. Treba postihovať páchateľov. Po druhé, a hlavne čo sa týka situácie žien, treba, aby sa zlepšilo vzdelávanie, k prvé náboženskej školy. Inak celá generácia žien a dievčat stane obecujú. Ďakujem pekne. Ďakujeme pani kolegyni Gurmaj. Pani Hübner je ďalšou rečničkou v tejto časti. Ďakujem pekne, pán komisár. Dnes sme analyzovali túto krajinu, ktorá zaviedla právo trestu smrti za to, že urazíte proroka Mohameda. To neexistuje vlastne nikde na svete, nikde nenájdeme takú krajinu, kde by napríklad sused, uda, sused udal svojho suseda, alebo že by sa pri súde krivo prisahalo a e, potom následne človek bude na základe tohto odsúdený na smrť. Takýmto spôsobom sú porušované základné ľudské práva a my všetci nahlas musíme povedať, nie, my takéto zákony neuznávame. To znamená také obmedzenia, ktoré postihujú všetky náboženské menšiny, nielen kresťanov, ktorí nemôžu realizovať svoje bohoslužby. Musíme jasne povedať, že takáto prax v 21. storočí je nepriateľná a musíme e, veľmi hlasno povedať nie. Hybno. Ďakujeme kolegyňa Hübner. Na záver pán komisár Almunia. Thank you very much, Mr. President, honorable members. Ďakujem situácia, zraniteľná situácia menšín už je E, naozaj cieľom obáv ľudskoprávnych organizácií i v EÚ. Opakovane sme vyjadrili naše obavy, pokiaľ ide o netolerantnosť, násilie, útoky na kresťanov a ďalšie menšiny, hundov, hindské hinské menši, menšiny, šítov a tak ďalej. Otázka bola nadnesená na, počas dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Pakistanom nedávno aj e, prostredníctvom pani Eštonovej e, v marci. Pán Lambrinidis, špeciálny predstaviteľ EÚ pre ľudské práva, takisto bude mať možnosť e, zdôrazniť túto problematiku. Dôležitým faktorom prenasledovania bola aj bol aj e, naozaj násilný extrémizmus, e, zameranie teroristických útokov na e, náboženské menšiny, ale tiež na ženy, ľudia, ktorí sa snažia pracovať vo vzdelávacej oblasti, takisto útoky na ženy a dievčatá. Toto všetko treba riešiť nedostatok príslušného vzdelávania, ekonomické problémy, to všetko znamená, že nezamestnaní mladí ľudia sú naozaj manipulovateľní e, politikmi bez škrupúl. Tieto otázky naozaj treba riešiť, treba bojovať proti netolerantnosti, e, pretože neustále ich zneužívajú e, radikálne skupiny. Je v záujme Európy, ako i stability celého regiónu, aby sme podporili e, tých pakistánčanov, ktorí sú proti e, násiliu a extrémizmu a ktorí chcú demokraciu v svojej krajine. Je dôležité komunikovať s Pakistánom nielen di- e, dialogu, ale i praktickými zásahmi. Chceme podporiť veľký projekt v tejto oblasti, zlepšiť prístupy k médiám, vzdelávaniu verejným orgánom. Tiež chceme hľadať spôsoby k riešeniu diskriminácie e, a útokom na základe viery. Dôležité sú špecifické mechanizmy na riešenie útokov. EÚ tiež podporuje projekty, ktoré zlepšujú prístup k spravodlivosti, aby sa zlepšilo vymáhanie práva v federálnych i regionálnych e, štruktúrách, podpora vzdelávania, je i e, záujmom EU, pomoci EÚ pre Pakistan. Boj tiež proti netolerantnosti voči náboženstvám. Monitorovanie v systéme e, všeobecných preferencií znamená implementáciu medzinárodných dohovorov a to je dobrá páka na stály pokrok ochrany e, a rešpektu ľudských práv. I naďalej budeme vyzdvihovať otázky vzájomnej e, spolupráce, slobody, vyjadrovania a ochranu oni všetkých občanov, vrátane kresťanov a iných menšín a detí. Ak tak chceme urobiť, musíme byť e, zomknutí. Komisia, parlament, rada i všetci európsky občania. Ďakujem. Ďakujeme pánu komisárovi Almuniovi. Pán kolega Sonik chce čo si poznamenať? Oui, monsieur le président, parce que je crois... ja si myslím, že v sali je nás asi 10 a keďže je posledné plenárne zasadnutie, mohli by ste udeliť rečnícky čas v KHD aj pre všetkých. Ja si myslím, že by to bolo naozaj veľmi pozitívne. Kolega Sonik, ja som na úvod povedal, že to nemôžem umožniť. Máme tu ešte dva ďalšie procesy. Keď vždy aj nezohľadnil som i ďalšieho kolegu, je mi ľúto. Naozaj aj dokonca v tento posledný deň nemôžeme rečniť do nekonečna. a nemôžem sa prispôsobovať podľa toho, ako prichádzajú kolegovia do sály. Máme tu k tejto téme 6 návrhov uznesenia a hlasovať o nich budeme po týchto troch rozprávach. Sme pri ďalšom bode našeho programu a to je e, téma Sýrie, pokiaľ ide o situáciu e, osobitných niektorých zraniteľných spoločenstiev.